Good morning, colleagues, um, and I'm going to begin, try and begin on time. I'm starting to begin the meetings later and later, and I don't... Uh, posúvam začiatky stretnutí na neskôr a neskôr, už to nechcem pokračovať v tomto postupe. Nie je to trend dobrý, takže pre kolegov, ktorí sú na čas, chcem uh, zachovať, zachovať náš, náš, náš vymedzený čas. Dnes ráno pôjde o bod 19 a to je prezentácia správy o aktivitách, pracovný program 2016 eh, a tak ďalej. Klára Gera z koordinačnej skupiny. Um, uh, Chcem vás privítať Naša kolegyňa nám odprezentuje prvú správu tejto skupine, ktorá bola vytvorená, aby sa implementovali rozhodnutia XIS 2 národnými <coughs> orgánmi a európskym splnomocnencom pre ochranu údajov. Pani Gere bude hovoriť aj o výhľade do budúcich rokov. Dávam vám teda slovo a samozrejme aj k všetk- všetkým ďalším, ktorí by chceli pohovoriť. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie a možnosť prezentovať vám naše zistenia. Pre nás je dôležitý záujem, ktorý preukazuje Európsky parlament, hlavne tento výbor, smerom k otázkam ochrany údajov, hlavne vzhľadom na krízu, ktorej žijeme, kde ešte dôležitejšie zastávať základné práva občanov. Ďakujem ešte raz teraz za toto pozvanie. My nasledujeme po spoločnej dozornej e, inštancii alebo orgáne pre Schengen po 20 rokoch fungovania kde išlo o dozor nad najstarším európskym informačným e, systémom, šengenským informačným systémom. Druhá generácia SIS e, sa spustila v apríli 2013. Nový, nový rámec rešpektuje ešte pôvodnú pilierovú štruktúru z rokov 6 2007. Sú tu ale aj dodatočné prvky, posilnené pravidlá ochrany údajov. Tu chcem vyzdvihnúť zavedenie princípu proporcionality. Toto je dôležitá povinnosť. Ďalej treba posudzovať a opodstatniť kedykoľvek treba obnoviť varovania a uložiť ich na dlhšie obdobie. A potom je tu vytvorenie lehôd aby sa pripravili témy, keď sa vykonávajú práva. Kde ide e, o prvky, ktoré sú veľmi vítané. Nový dozorný e, model ďalej, nová štruktúra, ktorá sa týka národných DPA aj celej európskej infraštruktúry. Ide o platformu pre spoluprácu, zabezpečujú koordinovaný dozor. Tieto prvé roky aktivity e, sa týkajú pracovných metód. Sme štruktúra 13 členov plus 13 traja e, pozorovateľia a snažíme sa o flexibilitu, aby sme boli efektívni. Uprednostňujeme e, e-mailové a iné špecifické siete na zdieľanie informácií, Stanovujeme tiež e, osobitné subskupiny na e, určité otázky e, na prehlbenejšiu činnosť. Vytvárame i synergie s ďalšími skupinami. Takisto Eurodax skupina. V členstve sú určité synergie súhry. Snažíme sa vzájomne E, mať feedback, e, neduplikovať prácu. Snažíme sa o to, aby sme prácu mohli púlovať. Aktivity, ktoré sa vykonávajú v tejto skupine počas prvých rokov, by som rada vyzdvihla dve e, základné línie. Jedna línia je riešiť špecifické otázky, ktoré prinášajú udalosti, Snažíme sa hľadať spoločné riešenia alebo otázky, ktoré sú, si vyžadujú okamžité a kroky. Jedna z najväčších e, problematík je, bol hackerský incident v Dánsku. E, riaditeľ dánskeho e, DPA, teda agentúry na ochranu údajov, informoval o tom základnom porušení Toto porušenie sme riešili v Dánsku eh, za pomoci dánskeho, eh, dánskej agentúry. A tu sa prezentovali zistenia záverečné <coughs> o vyšetrovaniach a tiež komisia a skupina vrátane národných kompetentných orgánov národné autority neboli e, implikované okamžite, bohužiaľ, pretože takéto porušenia majú dopady na členské krajiny a riskujú sa tu údaje členských krajín. V každom prípade táto skupina sa snažila e, spojiť úsilie a podarilo sa nám byť pozorovateľmi v tejto skupine a na národnej úrovni sme prispeli, e, komunikovali sme s národnými e, inštanciami, aby sme sa rozprávali o tom, čo sa udialo e, v súvislosti s týmto incidentom v koordinovanom spôsobe. Nevieme presne, Nemáme e, viac informácií, nevieme rozsah presný. To je ďalšia aktivita, ktorú, ktorá je e, v rámci našich kompetencií, je interpretácia právneho rámca. Kedykoľvek sú tu špecifické problémy, snažíme sa nachádzať spoločné riešenia Dávame tiež stanoviska v rámci systematického eh, crosschecku. Naše stanovisko bolo negatívne, bolo to porušenie eh, obmedzenia eh, účelu. Takisto poskytujeme usmernenia e, nového systému pre Europol, aby Europol mohol e, zavádzať unifikovaný auditorský systém. To znamená, chceli e, mať prístup k SISu práve, aby sa e, Europol mohol zaoberať touto otázkou. Ďalšie blok práce, oveľa štrukturovanejší, nielen s, s e, e, náhle sa objavujúcimi otázkami. To bola kľúčová aktivita. Išlo o rozvinutie spoločného auditorského rámca, ako viete, toto si vyžaduje orgány na národnej úrovni, aby každé 4 roky sa dial audit za medzinárodných, podľa medzinárodných štandardov pre Eurodac takisto. My sme vytvorili spoločný auditorský rámec, ktorý by mohol byť referenčným, aby sa vykonali tieto právne úlohy. Tento samozrejme nie je povinný, Avšak bolo by užitočné pre tieto národné agentúry mať ho, aby sa mohli porovnávať výsledky, keď budeme porovnávať veci rovnakým spôsobom. Tento spoločný rámec má dva komponenty. Jeden bezpečnostný modul a potom modul týkajúci sa <coughs> varovaní a potom nové moduly. To bola aktivita, ktorá sa udiala už dávnejšie, asi pred dvoma rokmi, a už však bolo potrebné podporiť e, pri právnych povinnostiach Národné agentúry a tiež, aby sa uniformnejšie aplikovala právna, právny rámec toto je práca, ktorá e, ktorú, ktorú využívajú i ďalšie skupiny. Jedna z najvýraznejších synergií e, na záver. Ďalšia e, časť našich činností, ktorá nemá konca, je vytváranie, alebo teda distribuovanie informácií na verejnosť, osveta. Je to veľmi dôležitá práca, ktorú, kde sme učinili mnoho. A tá práca, ako hovorím, ne, nemá konca. Toto je teda tak kapitola našej činnosti vytváranie všeobecných informácií o práva a tie, tiež kapitoly E, pre všetky členské krajiny a modality prístupu pre členské krajiny, ako viete, poskytujeme informácie e, e, pre kompetentné orgány, pokiaľ ide o vymazanie, v akých jazykoch, otázka jazykov, možnosť sťažnosti orgánov, všetky tie informácie, to všetko je na stránkach národných eh, agentúr. Oni si potom eh, môžu eh, plniť svoje práva. <laughs> Potom aktualizovaná ver, verzia z roku 2015. Takisto pri zvyšovaní povedomia v tomto sektore Tiež e, e, sledujeme kampane spoločne s, národ, s národnými kompetentnými agentúrami na národnej úrovni, preverujeme, ako sa distribujú materiály. Používame tiež naše web stránky na to, aby sa tieto informácie dostali viacerým ľuďom. Ďalšia dôležitá vec, ktorú sme urobili, a to chcem zdôrazniť, Museli sme konať, aby sme zachovali archív spoločného dozorného šengenského orgánu, kde bolo viac než 20 rokov dokumentácia práce, súčasť histórie ochrany údajov v Európe, takže rada bola, e, e, sa starala o túto web stránku, ale keď sa skončila e, platnosť činnosti tej predošlej agentúry, hľadali sme riešenie, pretože rada už nemohla to robiť DDPS sa veľmi dobre zaviazalo a podarilo sa nám dať tieto eh, archívy do európskych archívov vo Florencii. Každý má teda prístup k 20 rokom aktivít tohoto dozorného orgánu. Pluskej, blízkej uh, budúcnosti v rámci SIS bude to mať veľký dopad na práva ľudí. Prvé výmeny názorov. Po právnej stránke môžeme mať stanoviska. Samozrejme, že nemáme k tomu ešte záverečné stanovisko. Máme tu prvé výmeny názorov. Nie sú tu oficiálne zábezpeky, obavy sú tu týkajúce sa proporcionality. Musí to byť opodstatnené. <coughs> Prečo e, činíme tie rozhodnutia, ktoré činíme? Práca, ktorú tu teraz máme pred sebou, kontrolné mechanizmy aké účely, kto kontroluje prístup, či dochádza k analýzi na národnej úrovni. Toto je, to je jedna z našich e, zacielení, pretože viete, že, využi- že užívateľia jednotlivé e, e, orgány využívajú SIS. Veľa ľudí má teda prístup k tomuto systému. Je dôležité mať tú kontrolu nad týmto prístupom, aby sme predchádzali um, nepra- e, neoprávnenému zneužívaniu týchto údajov. Ďalej ide ešte aj o národné kritéria pri zavázaní varovaní podľa článku 23. Tieto individuálne varovania sú v podstate 90 varovaní všetkých. Je preto dôležité zistiť, aké sú národné kritéria na e, zavádzanie týchto údajov, ako náhle je tuto, táto nová povinnosť zvažovať princíp e, proporcionality, či možno zamietnúť osobu, ktoré, ktorej víza vypršali jej pred dvoma dňami za rovnakých okolností ako niekoho, kto bol odsudený e, za pašovanie drog sú to situácie rozdielne, mali by, mala by som mať rovnaký prístup, ako sa udialo posúdenie proporcionality národnými e, orgánmi. Toto sa snažíme zistiť. Všetko sa to týka národného práva, to je teda tiež problém, ktorý treba riešiť. Toto je jedna z našich, e, jeden z našich cieľov. Snažíme sa robiť teda prieskum k revízii toho obdobia uchovávania údajov. Väčšina tých varovaní zostáva v systéme po 3 roky. <clears throat> Potom sa to môže stále obnovať. Naša skúsenosť je taká, e, že sa e, nerevidovali vôbec. Ide o oprávnené rozhodnutia e, k či obnovovaniu či neobnovovaniu tých varovaní. Snažíme sa robiť prieskum k, k tomuto, k tejto časti. Takisto sa snažíme e, vytvoriť určitý repozitár najlepších skúseností Samozrejme, sme si tiež všimli, že mnoho členských krajín mali rozpočtové škrty a my chceme vedieť, do akej miery tieto škrty mohli ovplyvniť výkon dozorného, dozornej e, úlohy národných e, e, agentúr či sú okresané v svojich kapacitách, že tu je menej e, inšpekcií a tak ďalej. Toto tiež súvisí s nezávislou povahou dozoru a my očakávame, že tu bude posúdenie o, e, k tejto veci. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne, to bolo veľmi zaujímavé. No a na úvod položím jednu otázku. Vy ste hovorili o dánskom prípade a zapojenie skúrmy spoločnosti. V akom rozsahu nezašli sme až tak to, čo sa môže stať v tomto prípade, toto je problém, ktorý sa môže stať vo viac ako jednom členskom štáte, chce objaviť nejaký problém outsourcingu, outsourcingu a aké garancie sa zavádzajú a čo robíte na zabezpečenie? Mm, Hackerské útoky sa stali kvôli tomu, že sa žijú súkromné spoločnosti. To je moja prvá otázka. No a na úvod dostane slovo pani Sipel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto detailný, detailnú prezentáciu vašej činnosti a práci, ktorá vás čaká. Ďakujem za vaše stanovisko, ktoré je veľmi dôležité v tomto čase. Keď sa zhromažuje čoraz viac údajov, je dôležité brániť práva občanov a ochrana údajov je skutočne veľmi dôležitá vec. Vzhľadom na všetky detaily, o ktorých ste hovorili, ja sa budem len sústrediť na niektoré z aspektov vy ste hovorili o hodnotení a o tom, že niektoré veci musia byť odôvodnené, ak sa objavia obavy, že sa zhromažuje príliš veľa údajov, že sa ukladajú na príliš dlho. Môžete uviezť nejaký príklad, ako by eh, také odôvodnenie mohlo vyzerať, aké by mohli byť argumenty, na dlhšie obdobie zhromažďovania a uchovávania údajov. Ďalej, keď ste hovorili o hackerských údajoch, o eh, útokoch, hovoríme o bezpečnosti údajov. A ja mám dojem, že v niektorých oblastiach eh, to, eh, tá osveta o tom, že ochrana údajov je dôležitá s ohľadom na zmeny, tie výzvy sú stále nové a treba zlepšovať neustále systém, že je, je tu nejaký otvorený priestor, ale máte dojem, že čoraz viac rôzne orgány na európskej a národnej úrovni si uvedomujú problém, takže ako ste povedali, ak je problém v jednej krajine, e, tak možno údaje občanov vo všetkých krajinách e, sa to týka. Takže to je veľmi dôležité a je to ešte ešte mm, dôležitejšie, vy ste hovorili o prístupe k databázam, vy ste hovorili o prístupe k jednej databáze, že vy musíte zaistiť, že kto, kto sú tí ľudia, mnohí ľudia, ktorí majú prístup k databáze, ako sa dá kontrolovať e, využite údajov a táto výzva sa môže zvýšiť, keď teraz hovoríme o interoperabilite rôznych databáz, takže ma zaujímalo, či v tejto veci existuje nejaká spolupráca medzi rôznymi ľuďmi, spolupráca medzi rôznymi agentúrami. Ak máte možno zdať nám nejaké informácie o tom, ako by sa mala zorganizovať interoperabilita v budúcnosti. A opäť jedna vec, ďalšia, vy ste hovorili, že je tiež dôležité šíriť osvetu na verejnosti, pretože ak neviete a nepoznáte svoje práva, nemôžete ich uplatňovať. Myslíte, že všetky orgány čujúci sú ochotné na tom pracovať, alebo je tu nejaké meškanie, pretože áno, šírenie osvety verejnosti môže byť považované za ďalšiu prácu a ďalšie breveno, pretože potom občania, možno to budú skutočne robiť. Takže aké máte vy skúsenosti? A posledná vec, keď ste hovorili, že teraz konečne hodnotíte tie upozornenia, sa objavia v systéme. Moja, ve- moja otázka je, ako hodnotíte nevyhnutnosť, aby upozornenia boli v budúcnosti v systéme, sú nejaké experti z iných oblastí, s ktorými na tomto spolupracujete. Ďakujem pekne, Birgit. Pán Coelho, nech sa páči, Carlos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa pridám k pani Sipel. Poďakujem nášmu hostovi za prezentáciu. Je to vynikajúci príklad spolupráce. Tento mechanizmus je veľmi dôležitý. Keď sme schválovali SIS-2, potrebujeme eh, expertízu. Organáče eh, pre tento veľmi dôležitý a najúspešnejší európsky systém. Je dôležité, aby boli dodržiavané pravidlá, ale aj aby šengenský informačný systém bol vhodný na tento účel. Dnes eh, tieto koordinačné pracovné skupiny monitorujú nielen SIS, ale aj VIS a Eurodac. Mám pár otázok. Poprvé, pani Sipel už hovorila o tom, čo skoro môžeme očakávať návrh o revízii právneho základu SIS. No a súčasne, a súčasne Komisia vytvorila pracovnú skupinu na vysokej úrovni pre interoperabilitu a informačné systémy. Moja prvá otázka je pomerne jednoduchá. berú sa do úvahy práca tejto skupiny, vy ste hovorili, upozornenia na ľudí, ktorým bol zamietnutý vstup článok 24. Ja už eh, tú chvíľu hovorím, že je eh, veľká potreba pre kritéria, dodržiavania, ale aj pre iných. Napríklad eh, napríklad úplne na sledovanie. Ja sa chcem spýtať, aké ste máte skúsenosti, kedy chcete realizovať túto správu s ohľadom na to, že návrh na zmenu SIS-2 by mal byť predložený začiatkom budúceho roka. A na záver ste hovorili o potrebe zhodnotiť, či notifikácie stále po troch rokoch že byť vieme, ostatné roky sme sa poučili, že veľká časť členských štátov no, automatické, takže nie sú tu obavy ochrany údajov, keď eh, sa o tri roky automatickejšie eh, automaticky priloží upozornenie, že tam sú na tie údaje, ako to vy hovoríte, vy to, je to úloha pre vás, postúpite ďalej na národné orgány na ochranu údajov, viete hodnotiť všetky upozornenia, nemyslím, že to bude možné, alebo náhodne ich vyberiete. Takže aký bude postup na to, aby sa vyriešil tento zložitý problém. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Carlos za vynikajúce príspevky. Dá sa, že nikto ďalší už nežiadal slovo. No, komisia, nech sa páči. Nech sa páči, ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcela len eh, stručne povedať, čo sme urobili ohľadom na ochranu údajov v rámci SIS za ostatné 3 roky. To je len krátka pripomienka a krátke vystúpenie. Môžete to povedať teraz a potom pani Gero môže zodpovedať na všetky otázky. Ja sa chcem predstaviť, ja som Žana Jansen a som vedúcou sektoru zodpovedného za šengenský informačný systém. Pracujeme s pani Gera a ako s členskými štátmi, s policiou, migráciou, a na všetkých aspektoch systémov, systému a samozrejme uznávame význam systému a princípy proporcionality pri použití šengenského informačného systému. A hlavne, že systém je veľmi bezpečný a dôležitým nástrojom pre policiu a pohraničnú stráž členských štátov odkedy bola spustená druhá generácia, e, tak ochrana údajov, e, na ňu je kladený ešte väčší dôraz ako predtým, a to je e, kvôli dánskemu incidentu, tiež sme to všimli, aj keď sa to stalo ešte počas platnosti predchádzajúceho systému. Ale systém je len taký silný ako najslabší, najslabšia časť a treba to vnímať z centrálneho systému, ale treba vnímať celkovú bezpečnosť systému. No a treba pripraviť celkové hodnotenie bezpečnosti vrátane EULISA, centrálnych komponentov a rovnako členských štátov. Veľmi dôležité v tejto oblasti je šengenský hodnotiaci mechanizmus, kde bezpečnosť má veľmi dôležitú, dôležité hodnotenie, keď o NSIS, o bezpečnosti, a, bezpečnosti a tiež o dokumentácii, ale existuje špecifické hodnotenie SIS, kde čen, každý členský štát je a podlieha hodnoteniu každých 5 rokov. Jeden z komponentov je, v akom rozsahu členské štáty outsourcujú procesy v rámci NSIS vo eh, vývoj a či tento proces outsourcingu je adekvátne dozorovaný členskými štátmi, vládami a príslušnými orgánmi, aké to je outsourcované. Napríklad, či existuje nejaká bezpečnostná previerka, eh, no, či osoba má bezpečnostnú previerku z súkromnej spoločnosti, ktorá riadi tieto eh, procesy. Takže tieto veci sa urobilo veľa vecí ďalším dôležitým aspektom, kde spolupracujeme, a to je zlepšenie kvality údajov, keďže kvalita údajov je ochrana údajov, pretože len s dobrými, kvalitnými údajmi sa dajú identifikovať osoby, a lokalizovať objekty a rovnako sme pracovali projekt na úrovni členských štátov spolu s EULISA o centrálnom dozore na kvalitu údajov. Je to neustály proces, Prvá správa bola vydaná Eulíze 3. júla a podľa to tiež kontrole komisiou. My sme tiež skedli právnu interpretáciu od začiatku členským štátom, čo sa týka práv prístupu. Bolo veľmi dôležité im vysvetliť, že subjekty môžu požiadať o prístup v každom členskom štáte bez ohľadu na to, ktorý členský štát vydal upozornenie. Takže môžu platňovať svoje práva bez ohľadu na to, kde sa v Európe nachystajú, nachádzajú. Na akomkoľvek konzuláte môžu podať žiadosť. No a členský štát musí zareagovať, aj keď to nie je dávajúcim členským štátom, ale musia sa vykonať konzultácie. No a rovnako sme identifikovali problém s dátumom platnosti pre vykty 10-ročná lehota je veľmi dlhá, operatívne to nie je nevyhnutné a z jednej kategórie kreditných kariet sme to už skrátili na jeden rok a myslím, že to bude podliehať aj právnej revízii, že budeme musieť zvážiť, eh, či 10-ročná lehota v objekte je primeraná. Hovoríme o objektoch, nie o osobách, ale eh, to má tiež dopady na osoby a aj špz na aute sú informácie o osobe, ktorá je držiteľom dokumentu, takže my sa zúčastňujeme pred na všetkých vašich skupinách. A ja som s touto spoluprácou veľmi spokojná. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za toto vystúpenie. Bolo to veľmi vyštočné. No a ja požiadam pani Gera, aby zareagovala na otázky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja začnem tým dánskym incidentom, ako ste poukázali, samozrejme, je to problém s outsourcingom. Nie Je to samotný outsourcing, ale je to kontrola outsourcingu. O tom, čo máme, o tom, čo sa stalo e, v Dánsku špecificky. A stalo v DPA a, a policia nekontrolovala, čo robili tí co súdcev orgánu. No a no, plus sa spracovali údaje pre SIS-2 na data taxe. Politické preukazy, mnohé údaje, ktoré boli outsourcované na jednej spoločnosti. No a keď sa preverilo, tak sme vedeli, kde sa stala chyba, ale od eh, toho zadávateľa. Boli veľké nedostatky hľadiska bezpečnosti, čo umožnil, aby eh, sa externé internetové pripojenie a to vytvorilo možnosť, že niekto vstúpil do systému eh, preskúma zraniteľnosti, no a a že sa privilegia práva sú na skopírovanie celej databázy. A aj keď sa to stalo na SIS 1, tak um, dáta migrovali do SIS 2, takže nemôžeme povedať, že veľa údajov, ktoré sú momentálne v systéme SIS 2, tak boli kompromitované. Samozrejme, ten systém je dynamický, sú tam nové údaje, ktoré údaje možno boli vymazané ale tam spoločné údaje, ktoré boli skopírované počas tohto incidentu a problém je, že nikto nevie, myslím, že dánska policia tiež nevie, nikto nevie, nepozná rozsah tohto napadnutia, či tieto údaje boli predané niekomu celku alebo čiastočne, či neviem, čo sa stalo či nejaké ďalšie tretie strany majú tieto údaje. Takže možno majú nejaké informácie, ale nie všetky, takže nevieme, v akom rozsahu sú teda skompromitované. Ale z hľadiska outsourcingu rada by som upozornila, že šengenské hodnotiace dotazníky momentálne majú, obsahujú jednu otázku, viaceré otázky o outsourcingu a o tom, ako národné kompetentné orgány kontrolujú tých zadávateľov majú privilegie databázové, no a takže kompetentné orgány trvajú na spoločnosti, aby spracovali údaje, nekontrolujú, čo robia, ale mali by ich kontrolovať. Nie je to len o bezpečnostnej previerke, samozrejme to je dôležitý problém, pretože to porušenie nebolo, ale nespôsobila osoba, ktorá tam pracovala, je to nedostatočná kontrola. A my musíme pripomínať, že sú to národné kompetentné orgány, ktoré kontrolujú, takže majú povednosť vedieť, čo sa deje s databázou. Takže ja myslím, že keď hovoríme o tých citlivých databázach, tak členské štáty by mali lepšie preverovať, ktorým spoločnosťam zadávajú zákazky no a rozsah outsourcingu a rovnako musia kontrolovať. Nemôžu ich kontrolovať alebo kontrola nemôže byť ponechaná na tie spoločnosti súkromné. No a čo hovorila pani Sipel, je tu nejaká veľká osveta, vedomie o bezpečnosti údajov. Je to realita pre súkromný sektor. a sektor bezpečnosť je investícia, ktorá zabezpečenie investícia, ktorá sa väčšinou nevykonáva, hlavne na e, zabezpečenie údajov. Sú sektory ako bankovi, ktoré do toho veľa investovali, ale vo všeobecnosti a samozrejme verejné orgány nie treba nejaké narušenie a útok na to, aby sa ľudia zobudili a aj potom len tak platajú veci a neinvestujú do personálu napríklad, odborníkov, takže to je nedostatok a rovnako je našou úlohou, neustále hovoríte, bezpečnosť je dôležitá z hľadiska bezpečnosti údajov, pretože bezpečnosť údajov je dôležitá integrita osobných údajov, to je skutočne mimoriadne dôležité. A o svete verejnosti skupina bude mať e, internet, špecifickú internetovú stránku. kde ste sa pýtali, či národné orgány boli všetky e, to rovnako chápali, pretože áno, niekto bol také, že nemôžeme veľa oznámy, pretože budeme musieť spracovať veľa sťažností. Musím priznať, že aj takéto, takýto prístup poznáme, ale myslím, že vo všeobecnosti investujeme náš čas a aby v šengenských otázkach dobre fungovalo, to už trvá. Rokov my dokonca máme informácie o viacerých jazykoch, závislosti od No, príslušníkov tretich krajín, ktorí zoslovujú, takže tiež vykonávame veľa práce, na no a skupina tu tiež pomôže a budeme mať vlastnú skupinu. Práve dokončujeme veci, takže naše dokumenty a všetky naše aktivity to môžu byť umiestnené. Vy ste sa spýtali tiež, na obnovu pozornení. Tiež pán Kovelo. Takže my budeme sa snažiť zistiť, môžeme začať so štatistickými údajmi, average dávajú typy, odporúčania. Takže začneme so štatistickými údajmi o tom, koľko nich bolo obnovených, koľkokrát, na ako dlho a to treba kontrolovať náhodne. Ťažké skontrolovať všetko, budeme sa snažiť skontrolovať vysoké percento. My budeme potrebovať a žiadať dôvodenie, pretože teraz musia byť dôvodnené samozrejme za hodnotenie, všetko o princípe nevyhnutnosti že základným princípom ochrany údajov pozornenia by mali byť vytvárané a ukladané len vtedy, keď budú nevyhnutné. Nemusia telo to jedného roka alebo troch rokov, ak nie sú nevyhnutné. Samozrejme to hodnotenie. Robia to DPS, je to a na nás, ale sú to kompetentné národné orgány. A my nespochybňujeme to hodnotenie, ale hodnotenie musí byť odôvodnené. Pre nás je dôležité hodnotiť, že prečo táto osoba musí ostať v systéme. Ak to nie odôvodňujú, tak to nie je nevyhnutné. Takže takto k tomu budeme pristupovať. Čo sa týka správ o národných kritériách, pán Kovelo, vám sa, že to bude trvať dlhšie. Chceme, aby správa bola na budúci rok pripravená no, prispiete návrhom. Chceme to vykonať v prvý rokoch aktivít, aby sme prispeli k správe, ktorú komisia musí poskytnúť po troch rokoch. Nepodarilo sa nám to, pretože to trvá dlho. Treba vo všetkých členských štátov článok 24, no, takže pretože sa bola vylúčená, alebo splnila a spáchala trestný čin, alebo sú podozriví z trestného činu, takže je tu skutočne veľa dôvodov, pričom preto je tak veľa, takže my musíme dodržiavať národné zákony, vidíte, čo je spoločné, či nie. A keď budeme mať ten prehľad, uvidíme, kam ísť. No a samozrejme váš návrh na harmonizované kritéria, to bolo výborné, pretože by to bolo lepšie preverené, skontrolované a vyhli by sme sa podľa proporcionalite, ako komisia upozornila problém kvality. Kedy uvediem príklad, všetkým máte len upozornenie s menom alebo dvoma menami. Ak je to z oblasti, kde sú milióny ľudí, ako napríklad Učeraty, kde množstvo ľudí s rovnakým menom. Máte iné informácie, nie? Niekedy to narodenie, niekedy ani to nie. Takže nemáte nič, ale čo by sa dalo rozhodnúť, či to je tá osoba alebo nie zastavíte, kontrolujete ľudí, na hranicách to nie sú tí istí. No. Systém nepriamého prístupu. No a takéto problémy máme každý deň množstvo ľudí. zistiť, či sú identické alebo nie, takže tým správam budeme sa snažiť, ale nemyslíme, že to bude na čas. No a k ďalšej otázke. Výzva pre interoperabilitu a tomu, či sme súčasťou skupiny na vysokej úrovni, alebo či naša skupina je konzultovaná, tak ako upozornila komisia, Máme dobré inštitúcie vzťahy s komisiou. Pozývame na naše zasadnutia, aby nám poskytli informácie. Kladieme otázky a komisia sa tým zaoberá. A máme dobré vzťahy. Nie je to len off taký formálny záväzok, je to dobré, ale neoficiálne žiadame o tieto stanoviska. Samozrejme, zapájame sa do toho, ale neefektívne. Tak to určite nie. A tieto, do, tieto, do týchto oblasti by sa mali zapájať národné orgány národné orgány pre ochranu údajov. Je dôležité, aby sme sa na tom podelali aj my, pretože systémy, e, problémy, ktorým čelíme v súčasných systémoch a v iných systémoch, e, sú také, že už vieme, e, či tie systémy na národnej úrovni sú alebo nie sú integrované. A interfejs jednotného, jedného vyhľadávania je to možné. Je e, možné vyhľadávať niektoré mm, orgány činné v trestnom konaní, ak majú mm, prístup k Europolu, k Eurodaku, tak potom môžu urobiť jediné hľadanie, jedno hľadanie e, prostredníctvom mena. Napríklad, ak ja mám prístup, tak môžem prehľadávať systémy, do ktorých mám povolenie. Takže Tie systémy nie sú interoperabilné, pretože sú oddelené, ale môžem prehľadávať v systémoch um, um, raz. Čiže je dôležité, aby uh, to vyhľadávanie trvalo príliš dlho. Samozrejme, bolo by dobré, keby sme sa mohli aktívnejšie podielať na prebiehajúcich diskusiách ale oficiálne nemáme tento štatút, aspoň zatiaľ. No, samozrejme, máme no, vôľu a chceli by sme, ale to závisí aj od vás. Ďakujem e, pani Klare Guerra za e, prezentáciu a takisto aj za odpovede. A drahí kolegovia, aby som to zhrnul, eh, v pondelok budeme eh, mať follow-up, budeme mať eh, skupinu na vysokej úrovni a včera som hovoril na našom stretnutí, že koordinátori tu budú sledovať, je to priorita. Pán Koelo bude viesť túto pracovnú skupinu. Schengen je pre nás hlavným e, cieľom a e, potom 3. a 4. novembra bude na EU LISE. E, takže toto sú toto je oblasť, ktorá je prioritnou oblasťou v našom výbore. Ďakujem, že ste prišli a chcem poďakovať aj kolegom, že sa zúčastnili na tejto diskusie. So again, uh, Takže poďme teraz na e, bod 20. Máme trocha meškanie, ospravedlňujem sa za to meškanie. A je to vlastne, týka sa to rovnakej témy. Ako kolegovia určite už vedia, e, jeden člen, pán Depres, e, predložil otázku komisie a komisia ona neodpovedala na čas. Čiže predložil písomnú otázku bolo to 23. augusta. Pán Depres predložil túto otázku. Išlo, išlo tu o, o mm, opatrenia, e, ktoré mali byť registrované v SIS alebo v Eurodaku a komisia neodpovedala do 15. septembra, takže podľa pravidla 130 e, požiadal, aby e, tento bod bol zaradený do programu nášho výboru. Čiže teraz dávam slovo pánovi Deprezovi a potom komisii. Nech sa páči, e, že rád máš slovo. Ďakujem, pán predseda. Nevadí mi to meškanie, lebo tá diskusia bola veľmi zaujímavá. Ja som predložil e, komisii otázku, či v Európskej únii existuje nejaká databáza, ktorá obsahuje také informácie, vďaka ktorým by členský e, štát zistil, e, či nejaký cudzinec, ktorý je nelegálne na území, Eh, bol predmetom eh, nejakej inej procedúry v inom členskom štáte. No a komisia eh, ohľadom rozhodnutí návratu neodpovedala a povedala, že to zapísanie nie je povinné do SIS. Ale teraz otázka je, môže komisia upresniť, prečo je systém SIS e, najvhodnejším systémom, aby tam boli zapísané procedúry e, o návrate? Pretože komisia predložila návrh, ktorý chce, aby všetky členské štáty e, povinne zapisovali toto do Eurodaku, čiže všetkých neregulárnych cudzincov, ehm, odfotografovali ich, zobrali od tlačky prstov a mali databázu. A to by malo slúžiť potom, ak tieto otá- ak, tieto, ak nie je jasná situácia týchto osôb. Takže kladiem si otázku, e, prečo e, prečo toto zapisovať do Eurodaku, aký na to máme záujem teraz dávam slovo pani Felka Jansen, aby odpovedala na túto otázku. Ďakujem, e, pán predseda, vážení členovia e, výboru. Najprv by som chcela odpovedať na prvú otázku. 48-49 lomeno 2016. E, táto smernica bola prijatá na komisii a hovorí sa tam toto pravidlá, ktoré sa e, týkajú um, odsunu um, tretich príslušníkov, e, sú, e, mm, sú zakotvené v tejto smernici. A komisia sa zamýšľa nad tým, pretože v EÚ je veľký počet migrantov a sekundárne sa pohybujú po Európe členské štáty zdieľajú informácie o tomto pohybe, čo je možné pre neregulárneho migranta opustiť členský štát a odísť do iného členského štátu. A nová procedúra potom bude musieť byť začatá. A E, komunikácia o, o lepších hraniciach, tak tam komisia ohlasuje svoje úmysly, úmysel vymeniať si informácie v šengenskom systéme o, e, ohľadom návratu neregulárnych migrantov. Členský štát o, e, môže toto zadať do SIS a táto zmena bude požadovať, aby, tam, aby do systému zadal varovanie a toto by malo uľahčiť monitorovanie pre tých, pre tých jedincov, ktorí sa presunú do iného členského štátu. Toto opatrenie si bude vyžadovať aj posilnenú harmonizáciu medzi jednotlivými orgánmi. Čiže toto bola odpoveď na druhú otázku. A druhá otázka, 20, ktorá prišla 27. augusta, sa chcem ospravedlniť. Komisia, že eh, nepripravila oficiálnu odpoveď, bude to eh, pripravené na 17. oktobra ale ja vám chcem oznámiť ten obsah, prečo SIS bolo, bol vybratý ako najvhodnejší eh, nástroj na to, aby sa tam začlenili rozhodnutia o návrate. SIS je e, najštejšia platforma výmeny informácií, ktorú môžu používať policajti v teréne a e, na hraniciach a hneď môžu e, prijať tú, teda zrealizovať tú činnosť, ktorá je potrebná. to neplatí pre Eurodac, pretože má obmedzené pole pôsobnosti a je implementáciou nariadenia Dublin. A takisto aj pole pôsobnosti Eurodaku nie je dosť e, široké na to, lebo napríklad to neobsahuje návrate rozhodnutia, isté rozhodnutia o návrate. Čiže toto, preto bolo to zahrnuté do SIS. SIS eh, už obsahuje uh, veci podľa ustanovenia, ustanovenia 24 a takisto uh, to uh, bude obsahovať predchádzajúce fázy procesu, procedúry ohľadom rozhodnutia o návratu Prosi, tlmočníci vás prosia, aby ste hovorili troška pomalšie. Myslím si, že SIS má dôležité uh, charakteristiky. Čiže môžu to použiť uh, policajti uh, v teréne, a to vlastne neplatí pre Eurodac, pretože má obmedzenia, obsahuje údaje ohľadom žiadateľov o azyl a um, prístup do neho majú iba e, tí, e, ktorí sú autorizovaní. A keď, e, sa, keď prebieha kontrola nejakej osoby, tak na základe varovania z SIS e, ten policajt bude môcť sa rozhodnúť, čo bude robiť. To poprvé. Po druhé, mm, pole pôsobnosti Eurodaku je, mm, nie je také široké, aby tam spadali všetky osoby, pretože um, sankcie, alebo teda tresty ohľadom trest, e, trestné činnosti e, tam nie sú. No a e, takisto nariadenie pokrýva aj zákazy vstupu a tento zákaz vstupu by mal byť vydaný, keď tá osoba už odchádza. No a keď už keď nie istota, či tá osoba odišla tak e, by to malo byť predmetom procedúry návratu. A zatiaľ to chýba v SIS. Tam e, nevieme, či e, tá osoba by sa mala vrátiť, alebo keďže je tu tento zákaz vstupu. Malo by to byť taký prirodzený vývoj, aby sme tam mali aj predchádzajúce fázy procedúry. A tak takým dôležitým vývojovým krokom v SIS je to, že eh, je tam funkcionalita eh, spoznávania odlačkov eh, prstov a toto by malo fungovať od roku 2017. To znamená, že osoba, ktorá má povedzme falošnú identitu alebo viac identít, môže byť identifikovaná aj na základe svojich odlačkov prstov. Samozrejme, členský štát musí stanoviť, či e, táto kontrola e, odlačkou prstov môže prebehnúť, ale bude to naozaj veľmi dôležitá črta e, systému SIS, aby definovala irregulárnych migrantov. Ďakujem. Žerár, chceš sa ujať slova? Ty si položil tú otázku. Ak v SIS máte systém uznávania digitálnych, eh, teda prstových odtlačkov, prečo chcete, aby všetky členské štáty odverali, odoberali odtlačky prstov všetkých neregulárnych migrantov? Na čo to bude slúžiť? Pán eh, Depre eh, bude počuť tá odpoveď na vašu otázku. A keby ste mohli hovoriť pomalšie. Zatiaľ to vyzerá tak, že SIS možno prehľadávať na základe alfanumerických dát, čiže dátum narodenia a meno. A ak osoba zmení svoju identitu alebo používa iné dokumenty, aj keď táto e, osoba je e, za, e, začlená do systému, nenájdete ju. A preto je dôležité mať aj ďalšiu predávaciu možnosť prostredníctvom otlačkov prstov. A ak migranti odchádzajú z krajiny na základe žiadosti o azyl a idú do ďalšej krajiny a možno tam majú iné dokumenty a inú identitu, tak v systéme SIS bude možné ich identifikovať na základe otlačkov prstov, ak už boli predmetom rozhodnutia o návrate. Ja sa vraciam k svojej otázky. Prečo nútiť e, členské štáty, aby odoberali otlačky prstov a fotografovali všetkých neregulárnych migrantov, Veď to sa mohlo urobiť v rámci SIS. Prečo? Mm, prečo posilňovať tú misiu Eurodaku? Uh, Eurodac a SIS majú iné pole pôsobnosti. Eurodac má identifikovať žiadateľov o azyl a neregulárnych migrantov a zistiť, kde boli zaregistrovaní poprvýkrát a ktorá krajina um, je povinná začať s azylovým procesom. Čiže Eurodac má veľmi obmedzené pole pôsobnosti a Eurodac ukladá len odlačky prstov a nie alfanumerické dáta. SIS má iné pole pôsobnosti. Policajti e, musia e, konať. Čiže to nie je len, že identifikovať a lokalizovať osobu, ale musia e, konať konkrétne, či ho už zatknúť, alebo ich, e, um, túto osobu umiestniť pod ochranu. A tým, že sa e, použije SIS, toto je k dispozícii všetkým policajtom, všetkým policajtom, <coughs> preto musia identifikovať tú osobu a SIS je e, najužitočnejší nástroj, kde, by sa, kde sa budú ukladať rozhodnutia o návrate. Pretože tí policajti, keď e, budú vypočúvať túto osobu, môžu e, stanoviť jej identitu a potom nemusia kontaktovať svoje orgány, ktoré majú prístup do Eurodaku. Čiže naozaj tieto dva systémy majú úplne iné pole pôsobnosti, iniciál. A chápem, čo hovoríte. Nie som presvedčený o tej odpovedi, hovorí pán Depre. OK, I mean, OK, um, thank you very much. Ďakujeme komisii. Chápem vašu odpoveď, sú tam obmedzenia cieľov, ale Fan mm, Depre sa pýta, prečo sa to neuklada v Eurodaku a nie je spokojný. Takže myslím si, že v tomto ešte musíte pokračovať. E, chcete ešte niečo doplniť? Well, the Eurodac is not a complete my... E, Eurodac nie je databáza ohľadom migrácie. Uh, neukladá históriu, ale len e, otlačky prstov migrantov. A SIS tiež nie je archivujúcou databázou, ale e, je tam viac informácií a dôležitejšie je, že e, konkrétna činnosť chýba v Eurodaku a to je v SIS. V SIS je celá infraštruktúra, ktorá môže sledovať tie nálezy, ktoré môžu doplňať informácie a história tohto, tejto konkrétnej osoby e, sa ukáže a potom môžu jednotlivé ko orgány konkrétne konať. E, toto sa nedieje v Eurodaku, pretože má veľmi obmedzený cieľ, veľmi obmedzené pole pôsobnosti a úplne teda iné, iné ciele. Takže myslím si, že teraz by sme už na to mali ukončiť. Ďakujem komisii a budeme v tom pokračovať. Ešte by som chcel povedať, že budeme e, revidovať SIS-2 Eurodax a budeme venovať dosť času v našom výbore týmto témam. Čiže veľmi rýchlo sa s tým stretneme v našom programe. Ďakujem e, Žera a ďakujem aj komisii. Uh, Takže teraz poďme na bod 22. E, to je e, e, výjazd Libe do EOSO v Malte 18. 19. júla, prezentácia návrhu správy delegácie, čiže od 18. do 20. júla 2016 sa traja kolegovia z Libe. Cecil Kiengi. Bola to Cecil Kiengi za SAD, Helga Stevens, EKR, Carlos Coelho za EPP. E, tá návšteva sa uskutočnila v rámci e, opakovaných návštev v Libe v agentúrach, na ktoré, e, za ktoré je zodpovedná. Tohtoročná návšteva bola vlastne v kontexte utečeneckej krízy Požiadam teda pani Kienge, aby nám predniesla jej správu a tiež e, e návrh, návrh teda záverov. Ďakujem, pán predseda. Áno, mm, dostalo sa nám naozaj srdečného prijatia a takisto aj veľmi profesionálne prijal nás eh, riaditeľ EASO, e Jose Carrera a všetci eh, úradníci. Eh, takisto aj malské orgány a predstavitelia občianskej spoločnosti. Z tých stretnutí, ktoré sme mali, sme mohli konštatovať, že Ide o veľkých profesionálov, ktorí profesionálne odvádzajú svoju prácu a dokonca aj takú prácu, ktorá ide za hramec ich inštitúcií. E, otvorili úrady na prvej linii Frontline Office v Bulharsku, Taliansku a Grécku. E, avšak nemajú k dispozícii dostatočne veľa personálu e, personál, ktorý vyslali členské štáty, je má minimálny počet. Nehovorím už ani o rozpočte, ktorý je naozaj nevhodným. Veľká časť e, e, EASO bola odvedená v Grécku e, a chcem pripomenúť, že od marca a do júla prišlo do Grécka asi 9000 osôb zo Sýrie. Personál EASO môže e, vykonávať e, procedúry e, prípustnosti. Čiže ich kompetencia, kompetenciu vykonávajú na základe odporúčania greckých úradov. A takisto robili aj rozhovory, pohovory o tom, či požiadavky o, s tými žiadateľmi o azyl. EASO na základe žiadosti e, gréckych orgánov. EASO vykonával aj preregistráciu, úvodnú registráciu, ktorá e, je e, prvým stupňom k požiadosti o azyl. Jose Carrera vypracoval misiu, alebo teda zorganizoval misiu na vysokej úrovni E, ktorá sa mala zaoberať e, relokáciou. Problémy, ktoré sme videli, sú tieto. Nedostatočná práca e, členských štátov, procedúry sú príliš byrokratické a takisto sú tu otázky, čo sa týka bezpečnosti. Rola EASO mm, Eh, bola skúmaná aj v Taliansku vo fáze registrácie migrantov. Úloha eh, je dôležitá aj v tretich krajinách, najmä v balkánskych krajinách. Eh, presídlenie do Turecka bolo tých preslení viac ako návratu do vlasti. Dôležitá je spolupráca s oddelením pre informáciu a tam nám potvrdili, že EASO nehodnotí e, bezpečnosť tretich krajín, ale prijíma len neutrálne informácie a faktické informácie o niektorých krajinách. Správa o informáciách e, sú korelované e, s, personálom z EASO, s expertmi členských krajín. EASO teda musí zlepšiť svoju analýzu tretich krajín a členské štáty by mali e, prijať túto analýzu, keď budú sa zaoberať procedúrami och- medzinárodnej ochrany. Potom ďalšie témy. Vzdelávanie. Mm, videli sme, že EASO má veľkú úlohu vo vzdelávaní vzdelávateľov. No a potom tu bola dramatická otázka obchodu s ľuďmi a maloletých. Uh, tam personál EASO e, informuje aj personál členských štátov. V budúcnosti EASO e, sa bude, sústrediť, e, sa bude sústredovať aj na obete mučenia. Jose Carrera hovoril o novej úlohe EASO, keď sa to stane, tak sa to stane vlastne plnou mm, agentúrou v, takou, ako má byť. Mm. A to potom bude viesť k tomu, že sa budú využívať databázy. Pre EASO je dôležité, aby naredenie bolo prijaté čo najskôr. Aj preto, lebo vďaka tomu bude mať agentúra eh, nový rozpočet a špecializovaný personál. Stretli sme sa aj s malckým ministrom vnútra a s ním sme hovorili o tom, že treba eh, zlepšiť mechanizmus eh, presídlenia a zlepšiť dimenziu migračnej politiky. Táto, tento výjazd bol veľmi plodný aj z ľudského hľadiska, lebo sme sa stretli s expertmi, ktoré vykonávajú, ktorí vykonávajú svoju prácu v nelakých podmienkach a snažia sa čo najlepšie vykonať svoju funkciu. Thank you, Mrs. Kiengi, for the very... Ďakujeme za veľmi vyčerpávajúcu správu. Kto bol prítomný a chcel by tiež pohovoriť? Thank Zdieľam slova predrečníčky. Skúsenosť to bola veľmi pekná s pani Stevens a s pani Kienge tri krátke komentáre. Chcem povedať to, čo povedala už pani Kienge. EASO a jeho riaditeľ robia vynikajúcu prácu. Po druhé, EASO nemá dostatok pracovníkov ani prostriedkov a kompetencie nepostačujú na to, čo vlastne je vyžadované od EASO. Po tretie, Osobne som presvedčený, že členské krajiny chcú služby EASO a nie sú však tak veľmi ochotné dať EASO to, čo EASO potrebuje. Tieto tri body mi umožňujú, umožňujú vyvodiť záver, že je dôležité, aby sa plnilo nový právny e, základ a aby čo najskôr. Um, bola táto Európska azylová agentúra. Za krátky čas veľmi priame slova, ďakujeme, ale dôležité slova zároveň. Určite s tým súhlasia kolegovia. Ďakujem. V mene e, e, pani Stevens nám posolstvo prečíta pán Halahao. Prečítam posolstvo pani Stevens, keďže tu nemôže byť. Mo mala som tu čest, že som s delegáciou Libe navštívila EASO a naozaj ma e, zaujala ich práca. Európa má pred sebou e, doteraz nevýdané migračné tlaky. Za normálnych okolností by som e, podporila e, expanziu ďalších e, agentúr, ale prípade EASO je logické, že by sa malo podporovať e, vzdielanie európskych zdrojov. Táto agentúra má naozaj ťažkú prácu, aby sa plnili migračné zákony osobne, oddelenie úprimných uchádzačov azyl od ďalších, ktorí chcú prekročiť hranice nelegálne. Teším sa na výsledky tohoto rozšírenia. Ďakujem. Chcel by snáď pohovoriť ešte niekto ďalší. Ak nie, chcem pani Kienge poďakovať za obe dôležité návštevy a tiež za vyčerpávajúcu správu, ktorá určite e, pomôže práci EASO. Ďakujem vám, bolo to naozaj veľmi dôležité. Teraz e, sa v e, programe posunieme k bodu 21 k otázkam azylovým. Ide o stanovisko týkajúce sa e, migračných pohybov. Spravodajcom pre toto stanovisko je pani Veržia. Je to z posúdenie návrhu správy a rozhodnutie o, lehotách pre pozmeňujúce návrhy. Na úvod snáď, kým e, prejdete k e, úvodu, Chcem povedať, že 7. júna komisia zverejnila oznámenie o vytvorení nového partnerského rámca s tretimi krajinami k migrácii. Toto oznámenie v Libe bolo prezentované 15. júna 2016. AFED a DV sa rozhodli toto stanovisko e, riešiť v spoločnej e, správe z vlastnej iniciatívy, kde ide o migračné toky. Koordinátori Libe 11. júla rozhodli, že toto stanovisko Líbe dostane skupina GUE NGL a spravodajkňou bude pani Veržia. Teraz e, ma teší, že môžem udeliť slovo práve pani Veržia. Nech sa páči. Merci, e, monsieur le président. Ďakujem. Ďakujem za váš úvod. Pridám e, k tomu nasledovné. Mám na starosti i podvýbore pre ľudské práva správu, ktorá by sa mala prijať budúci týždeň o právach ľudí, ľudských právach a migrácii v tretich krajinách. To sa výborne doplňa. Z, pozorne som si prečítala správu z AFETu od e, autorov Valenciano de Mera a správa, ktorá bude predložená v pléne budúci týždeň a správa o DV a FED je veľa prepojení. K tej máme menovite stanovisko aj my vo výbore. Chcem povedať, že stanovisko e, na 1500 znakov e, napísať stanovisko nie je ľahké, takže sa ospravedlňujem tieňovým spravodajcom. Ale keďže som, keď som sa s nimi stretla, som im pod situáciu vysvetlila, projekt, ktorý je vám predložený, je určite trošku lapidárny. E, chýbajú mu no- určité nu- nuancy. Myslím si však, že e, e, tie základné body som uviedla. Zamerala som sa na to, čo vychádza z kompetencií LIBE a našich obáv vzhľadom na evolúciu politík, európskych politík v tejto veci. Takže ak by som schematicky mala odprezentovať správu, poviem, že prvým bodom je samozrejme konštatovať, aká je situácia. 65 miliónov, 300 tisíc osôb e, vykorenených. Používam presne tento termín, aby som vám zhutnene popísala e, stav, ktorý e, takto popisuje UNHCR. Sú to na jednej strane utečenci a na druhej strane presídlenci. To som chcela upresniť. Chcela som tiež vyjadriť solidaritu, ktorú by sme mali pociťovať s týmito osobami, ktoré sa musia, sú nútené kvôli konfliktom presúvať. To E, vzhľadom na výzvy, ktoré majú pred sebou tretie krajiny, e, je obrovská úloha. E, vzhľadom na to, čo sme povedali k tejto téme, môžem navrhnúť riešenia, pokiaľ ide o nevyhnutnosti programov opätovného rozmiestnenia humanitárnych víz, externých politík, tiež otázka bezpečných krajín, prístup e, k utečencom, ktorí sú v krajinách, kde nie je žiadna legislatíva v migračných otázkach k právam e, utečencov, ani nie v otázke azylových práv a, čoraz viac vidíme potrebu vyhodnotenia potrebných fondov. Tieňovým som slúbila, ale som tak ešte neurobila poslať pozmenujúce návrhy, aby sa správa doplnila. Menovite, pokiaľ ide o nuancy určitých vecí, aby sa doplnila otázka e, tieňoví spravodajcovia by mali byť uh, uzrozumení s, roz, uh, e, s rozvojom otázok zraniteľné e, skupiny. Keďže som vedela, že je tu konsenzus v týchto otázkach, tak som si to ponechala pre pozmeňujúce návrhy, aby sa chránili hlavne e, deti, ženy a izolovaní e, maloletí. Toľko som mohla povedať a so zaujímom očakávam vaše komentáre k tomu, aby som e, mohla v pondelok pokračovať v svojej práci po tom, čo vy predložíte svoje podnety. Ďakujem. You, Ďakujeme pani Veržia. Začneme príspevkami kolegov a to menovite najprv pán Depré. som náhradníkom koleg, e, kolegu Michela, nehovorím teda v svojej osobe, za svoju osobu a preto prečítam jeho text. Chcem poďakovať pani Veržia za jej návrh stanoviska. Tento uh, návrh uh, nadvezuje na deklaráciu z New Yorku, ale aj vyhlásenie tohto výboru z júna. Nový rámec partnerstva s tretimi krajinami, to je to sú politické signály, na základe ktorých náš parlament by mal zaujímať pozície. Stanovisko Libe môže byť naozaj veľkou pridanou hodnotou pre tieto správy. Chcel by som opätovne nastojiť na posilnení e, právnej migračnej cesty. Mala by to byť e, e, rozhodujúcim príspevkom pre migračné otázky. Už viackrát sa tu zdôraznila e, problematika, ale ide tu o budúci e, rámec s tretimi krajinami. Ide tu tie, nie len európsku, ale e, globálnu úroveň. Európa by mala zohrávať dôležitú úlohu v rámci medzinárodného spoločenstva Dôležité sú kompetencie našeho výboru a mne, podľa mňa e, toto by sa malo odzrkadliť tejto správe. Mám tu na mysli otázku e, readmisie, spolupráce s tretimi krajinami, aby sa bojovalo e, proti e, nesprávnemu zaobchádzaniu s utečencami. Takto teraz z mojej strany k tomuto stanovisku. Kristín teraz. Len sa pridám k slovám vďaky eh, voči pani Veržia, ale tiež ti chcem, Mari Kristín, poblahoželať k tvojemu projektu, pretože tento text je veľmi kompletný, rôzne aspekty, ktoré sú spojené s vonkajšími krokmi EÚ k migrácii a azylu. Socialisti a demokrati zdieľajú konštatovania, odporúčania, ktoré sú v tomto návrhu. Ide o zameranie sa na dopady, ktoré tieto politiky by mohli mať na práva e, utečencov a migrantov. Prístup by mal byť založený na právach ľudí a rešpektovanie medzinárodných práv. To jednoducho nie je vecou negociácie. Treba, aby EÚ bola vieryhodná v tejto oblasti. Je dôležité, aby tu bola koherentná vnútorná i zahraničná politika, aby sme sa vyhli dvojitému metru u ľudských práv. To neznamená, že sa máme zamerať len na bezpečnostný aspekt, založený na návrate alebo na riešení vonkajších hraníc. Za všetkých okolností je nepredstaviteľné e, posielať ľudí do krajín, kde ich nemôžu prijať úplne bezpečne. Neustále to tu opakujeme a spravodajca to pripomína, Európska únia má zodpovednosť umožniť a legálny prístup pre utečencov viacerými kanálmi, znovu nastolením humanitárnych víz, e, e, vzdelávanie, vízová politika všeobecne. V tomto rámci osobitne nástojím na potrebe konzulárnej harmonizácie, pokiaľ ide o poskytovanie humanitárnych víz Treba tiež trvať na ďalších aspektoch našej spolupráce s tretími krajinami, napríklad podpora demokracie, právneho štátu a rešpektovania základných práv, vzdelávanie, vzdelávanie, zamestnanosť a pomoc integrácii. Pozmeňujúce návrhy bo z mojej dielne idú rovnakým smerom. Rada by som poukázala na situáciu zraniteľných osôb, kde deti e, kde ide hlavne o ženy, deti a osoby LGBTI. Tieto osoby e, počas exilových e, trápení riskujú oveľa viac e, nepríjemností. Treba, tre, treba naozaj túto dimenziu rodovú zohľadniť. Ďalej by som sa chcela vrátiť k pozmeniu pozície návrhu k nevyhnutnosti k demokratickej kontroly parlamentu pokiaľ ide o proces uzatvárania e, e, dohôd EÚ s tretími krajinami. Napríklad e, z, dohoda o vytvorení novej agentúry ochrany hraníc je veľmi dôležitá. Teším sa na prácu s, e, s pani Veržiat v tejto veľmi dôležitej problematike. Ďakujeme, pani Hüdenberg. Ja tiež ďakujem za tieto informácie. Táto situácia, kde sme spomenuli tie počty, 65 miliónov ľudí na uteku, myslím si, že naozaj treba premýšľať o tom, ako týmto ľuďom možno pomôcť. Nepomôžeme im tým, že prídu do Európy, ale že im vytvoríme dobré podmienky v regiónoch. 65 tých, čo prídu do Európy, sú ekonomickými utečencami, ako povedal pán Timmermans. A, a teraz oni konzumujú prostriedky, ktoré by mali smerovať skutočným utečencom. Mám otázku, ktorú som kládla e, častejšie. Ide o bezpečné, e, legálne cesty. Dnes disponujeme systémom, aby sme prerozdelili kvóty na utečencov. Členské krajiny sa e, tu bránia, polovička členských krajín sa vôbec tým odporúčaniami neriadia. A preto nasledovná otázka. Ako možno v tretích krajinách riešiť humanitárne víza? Ako ich možno prerozdeliť Existuje to nejaká horná hranica? To je moja jedna otázka. A potom ten ďalší návrh som celkom e, nepochopila. Ide o e, navracanie. Švédsko prijalo minulý rok príliš veľa migrantov a dnes vidíme, že sú tu tisícky, ktoré sa majú poslať naspäť, pretože vlastne nemajú dôvod byť v Švédsku. Hovorí sa o tom, že EÚ nám pritom má pomôcť, pretože Nemáme prostriedky na toto. 50 tisíc ľudí sa má vrátiť, ale nemáme na to prostriedky. Takže čo urobí EÚ, e aby nám pomohla? A ešte snáď jedna otázka k klimatickým utečencom. Mohli by ste to ešte raz e, definovať? Ďakujem. Soraya Post, please. Soraya Post, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. A ďakujem Mari Kristín za tvoje odporúčania. Ja by som chcela snáď len nejaké odporúčania a ten text a poviem ich, keď je to v poriadku, k bodu 4, aby sme to mohli rozšíriť a povedať po zvyšných cestách pre migrantov a utečencov, tak ukončiť prevádzačstvo a obchodovanie s ľudskými bytostiami a ďalej k bodu 8 by som rada doplnila, vyzýva eh, zhromažďovanie špecifických detailných a eh, aktuálnych informácií o právach ľudí, hlavne v prípade eh, žien, detí, ľudí s postihnutým a skupín LGBTI v krajinách pôvodov, žiadateľov o azyl, vrátane tých krajín, ktoré sú bezpečné. And I have an 8A and then B to bude A a potom bodu B, vyzýva komisiu, aby úzko spolupracovala s MVOčkami a expertami, ktoré pracujú v krajinách pôvodu, žiadateľov o azyl, aby e, na najlepšie spôsoby e, pomoci jednotlivcom a sociálnym skupinám v tých najzraniteľnejších situáciách. B je, vyzýva komisiu, aby zapojila MVOčky a expertov v krajinách pôvodu e, žiadateľov o azyl, aby našla čo e, najlepší mechanizmus a nástroj na prevenciu konfliktov. No a samozrejme prispiem pozmejúcimi návrhmi k uzneseniu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Soraya. A teraz Jean Lambert, predtým, že dostane slovo spravodajkynia. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež rada poďakovala Marii Christín a rada by som nadvezala niektoré veci, ktoré ktorý o legálnych cestách. Otázka právneho základu v mnohých zmluvách je čoraz dôležitejšia. Vidíme dohoda s Tureckom, nedávno s Afganistanom, kde nie je úplne jasné, aký je právny základ a parlament nie je zapojený, no a teda majú zásadné dopady na návrat a otázka misie, parlament sa angažuje, no a potrebujeme skutočne venovať pozornosť v týchto veciach, čo sa týka širšieho kontextu. Je tu rastúc, sú tu rastúce obavy o menu pozornosti zahraničnej politiky a pomoci na migráciu ako prioritu na miesto udržateľného rozvoja. Ľudia hovoria o hlavných e, príčinách migrácie, no už niektorí ľudia chcú e, vykonať svoje talenty a zarobiť viac peniazy, peniazy tak ako aj ľudia z EÚ No a máme záväzok k udržateľnému rozvoju, eh, dobrej správe a právnemu štátu. No a taký jeden z cieľov, ktorý máme, je znížiť, narušiť alebo no čo, a gengy pašerákov a prevádzačov, tak existuje pravidlo, ktoré sa aplikuje v krajine pôvodu. Vtedy to musia byť bezplatné, takže treba vrátiť pozornosť od takýchto aktivít a to boli opatrení. No, myslím, že v mnohých oblastiach to je kontraproduktívne. Rovnako si treba uvedomiť dopady návratu v globálnom kontexte, napríklad Afganistán, kde je Pakistán, ktorý má vrátiť eh, ako milión afgánskych utečencov Irán, sa vrátiť eh, niečo, no a keď to urobíme, tak eh, destabilizač- efekt destabilizácie na Afganistan to je niečo, čo treba skutočne uznať. Takže treba zaistiť, že my nebudeme zhoršovať situáciu v krajine pôvodu. Takže keď pôjdeme touto cestou, ak pôjdeme, a je to veľké AK, tak ako Afganistan, tak sa treba tiež myslieť nad tým, čo robíme z ohľadu na prípravu, na návrat a reintegráciu na mieste, pretože inak ľudí len budeme a, len vysedíme prostred a budeme čakať, že niečo sa stane a toto je veľmi dôležité, keď sa pozrieme na to, že niektoré krajiny teraz chcú vrácať mladých ľudí, ktorí majú veľmi malé prepojenie s krajinou pôvodov často nemajú ani jazykové schopnosti a týka sa to aj mladých mužov. No a ja chápem naše obavy o zraniteľné skupiny, ale myslím, že mladých mužov by sme nemali z toho vynechávať. No a čo sa týka bezpečnej krajiny pôvodu, o tom sme hovorili. správneho hľadiska, ale treba tiež zaistiť, že to má dimenziu zahraničnej politiky a keď sa zaoberáme um, bezpečnými tretími krajinami pôvodu, tak uh, vnímať z zahraničnej politiky. No a čo sa týka klimatických utečencov, musíme Stojím si za tým, či budeme podporovať aj eh, čo, čo pod, propagujeme, že krajiny ako zorganizujú presídlenie. Myslím, že toto je ale veľmi dobrý základ hm. a ja predložím pozmeňujúce návrhy, o ktorých hovoríme a iste sa nám podarí dosiahnuť dobrý výsledok. Áno, ďakujem pekne, Jean. Toto stanovisko pre náš výbor súčasťou veľmi dôležitej debaty. Predtým, než dostane slovo spravodajkyňa, rád by som chcel privítať skupinu návštevníkov, ktorí prišli do výboru na pozvanie našej kolegyne Natalie Griesbeck. Srdečne vás vítame. was just about to give the floor to Marie Christine. Chcel som slovo Marie, Marie Christine. Toto nie je francúzsky výbor. Hm, jeho slova len eh, francúzským kolegom, ale a eh, trochu pokazím, ale nič proti komisii, ale dám slovo komisii. Marie Christine, môžem dať ešte slovo komisii? Alebo chceš ja? Eh, ty už teraz vystúpiť? Áno, dobre, takže stručne komisia. Áno, pár slov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi rýchlo, rád by som zareagoval e, na niekoľko bodov, e, ktoré zdôraznili členovia tohto výboru. Najskôr, čo sa týka legálnych ciest pre migrantov a ľudí, ktorí potrebujú ochranu, Rád by som pripomenul, že komisia v júli tohto roku predložila návrh na rámec na prerozdeľovanie a presídlovanie, o ktorom sa interne hovorí a diskutuje, ktorý chce vytvoriť stály rámec, e, ktorý mal vytvoriť zase právne cesty na prístup do Európskej únie pre osoby, ktoré potrebujú ochranu že to je príklad, ktorý ukazuje, že Európska únia príjima svoju zodpovednosť a solidaritu s príslušníkmi tretich krajín, ktorí sú v ohrození. Čo sa týka pripomienok o nevyhnutnosti zaoberať sa reintegráciou No, my eh, v rámci práce trastových fondov napríklad pre Afriku sa zaoberáme systémom návratu, eh, ktorý zahrania aj reintegráciu v zajúcich eh, týždňoch, mesiacoch spustíme takýto program, ktorý má za cieľ nielen vrátiť osoby, ktoré sa legálne nemôžu usadiť v Európskej únie, únii s balíčkom reintegrácie. To udržateľným spôsobom to znamená skutočné dopady, výsledky na mieste. No a čo sa týka tých obáv vyjadrených v jednom z príspevkov o osôb, je to chcel by som uvieť len čas z dohody medzi EU a Tureckom, tak neustále sa publikujú správy implementácii tejto dohody alebo deklarácie. Turecko prijalo všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby osoby, ktoré sa ktoré sú vrátené do Turecka, mali príslušnú požadovanú ochranu. E, súlade so smernicou o azylovom konaní implementácia koncepcie tretich bezpečných krajín e, si vyžaduje schválenie národník a preverenie individuálne žiadosti o azyl, aby sa určilo, či tretia krajina pre návrat patrí do kategórie tých bezpečných pre všetkých kandidátov alebo každého kandidáta. No a výsledok je, že každý kandidát, každý žiadateľ má právo napadnúť uplatňovanie tejto koncepcie, ak myslí, že tretia krajina nie je bezpečná. No a to sa deje práve v hotspotoch na gréckých ostrovoch, kde migranti a utečenci využívajú tohto, toto právo a deň sa to aplikuje. Ďakujeme pekne. No a teraz na záver dostane slovo správajkne Mari Kristy. Ďakujem veľmi pekne. Ja som rada, že komisia sa vyjadrila. Ja neviem, či ste si vypočuli, čo tu zaznelo, ale myslím o spravedlňuje sa dopredu za moje vyjadrenie, takže opakujeme, opakujete len nejaký prejav, ktorý nám niče nehovorí. E, čisto právne vyjadrenia nám e, nepomôžu v riešení tejto témy. No a sa týka reintegrácie, návratov do tretich krajín pri uplatňovaní bezpečnosti. Nečítame rovnaké správy, MVOček, nestretávame sa s rovnakými osobami. Sú tu obavy z niektorých politík, takže vo všeobecnosti by som chcela všetkým poďakovať. Myslím, že treba dávať pozor na otázku manipulovania s číslami, e, pretože všetko sa vyjadruje číslami, ale je to aj skutočnosť. skutočnosť, áno, milióny utečencov, ale 80% z nich je e, z rozvojových krajín. No a táto krajina, zahraničná politika EÚ, musíme to vnímať z tohto pohľadu a upresniť čísla. A keď je to v správe, eh, budú pre zahraničné veci a výboru DV a Európska agenda pre migráciu, ktorou predložila komisia, má obsahuje bod o legálnych cestách pre migráciu. Je to obmedzenie na presídlenie a nevidíme zatiaľ v tejto veci nič veľké tým, tým ostatným trom bodom. Áno. No. Ideme to z rôznych pohľadov, ale v podstate je to vždy to isté. No a reakcia legálne cesty pre migrantov a utečencov, opakujem migrantov a utečencov, nemôže byť obmedzený na program presídlenia. No a číslo legálnych príchodov do EÚ sa momentálne znižuje. Ekonomická migrácia sa znížila a ak v ní, e, sa pozrieme na správu, ktorú predkladajú seriózne organizácie, relatívne ako uh, Svetová banka, VBS, tak EU, tvrdia, že Európska únia dokáže čeliť s demografickou situáciou a výzvam, ktoré pred ňou ležia. Takže máme ešte veľa práce pred sebou s komisiou. Ja si tiež myslím, že uh, obav vyjadrilo viacero z vás, že skutočne otázka mobilizácie všetkých zahraničných politík EÚ na boj proti hlavným príčinám migrácie niečo nevyhnutné tejto ceste, ale v praxi a Európsky parlament stane mimo týchto politík, no a ja som našla tlačí dnes do obeda, že sa uskutoční summit, summit ministrov vnútra, alebo že sa uskutočnil e, summit ministrov vnútra e, afrických krajín a Európy. Včera ja som to dozvedela z tlače, stretli sa ministrovia a trochu sa to týka nášho výboru a mali by sme čo povedať. Ja by som chcela upozorniť všetkých na to, že je to stanovisko LIBE a dávať veľký pozor na to a treba sa koncentrovať a sústrediť na kompetencie výboru LIBE, čo je najdôležitejšie pre výbor LIBE, na to, aby sme viac sa eh, zapojili, tak ako povedal pán Michel, ktorý by to povedal, keby tu bol, no a výbor LIBE musí a jeho oni sa musia odzrkadliť v správe výboru pre zahraničné veci a DEV. Ja súhlasím s názvami no, s tým, čo viacerí povedali. Myslím, že musíme intenzívne pracovať a teším sa na prvé pozmúce návrhy, aby sme mohli pokračovať a skutočne sa čo najrychlejšie zasadnutia s tieňovými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne všetkým za spoluprácu. Ďakujem pekne, Kristín. Lehota je 20. október. Kolegovia vedeli, vy hovoríte o zasunutí AKT, ktoré sa uskutoční zajtra. O tom ste hovorili? Bude tomu predsedať Louis Mišel? Nie, o tom ste nehovorili. Dobre som už predlžovať túto diskusiu. Nie je to zasadnutie AKT, ale je to iné zasadnutie. Dobre, ďakujem pekne. ešte kolegyne, kolegovia, ďakujem všetkým za diskusiu a prejdeme k bodu Bodu 24 a 25. Mobilizácia nástroja flexibility na uh, financovanie nástrojov na boj proti prebiehajúcej migračnej a utečenskej kríze a bod 25 mobilizácia maržin v roku 2017 tieňoví spravodajcovia je Tomáš Zdechovský a pán Terika Bras. V týchto obidvoch témach je to zvážne návrhu stanoviska a rozhodnutie o lehote na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. chcem to uviesť, ale zase, že pani Makovej je na ceste. Do you want to pause for five minutes? It's always dangerous. Um, Mrs. McAvey is on the way. Pani Makovej je na ceste. Sorry, Thomas. I uh, uh, don't, don't take it personally. Don't... Tomáš, neberte to osobne. Okay, Thomas, don't take it personally. They're not leaving. Neberte to osobne. Vchádzajú pán Depre. Faktická poznámka. Vážený pán predseda, ja nechcem nahrádzať pani Makovej, ale ja som tiež členom výboru pre rozpočet, a tak môžem vysvetliť, o čo sa tu jedná a aký je náš eh, názor, takže je to veľmi jednoduché. A ja budem môcť sa skôr odísť, takže ste viete, že žijeme v eh, režime viacročného finančného rámca, ktorý sa stanovuje na 7 rokov. A stropy v rôznych eh, kategóriách sú stanovené 1A, 1B, 2 poľnohospodárstvo a 3 bezpečnosť a spravodlivosť. Takže e, kategória 3 strop pre povolený pre záväzky. A vidím, že prichádza pani Makovej a ja ukončím ešte moje technické vysvetlenie. Áno, toto je taká báseň o rozpočte kľudne pokračujte. A tento, plafon, tento, tento strop je stanovený a nepredpokladal, nepočítal s tou migračnou krízou. A e, keďže potrebujeme jednomyselnosť rady, aby to prešlo, um, nedosiahli sme jednomyselnosť, aby sme zvýšili e, tento strop. A to sa v rámci revízie. Rada ministrov nechce uh, zdvihnúť tento strop ale vďaka tomu, že silne pracujeme, tak existujú flexibilné nástroje. Je ich viac. A my tu používame jeden nástroj flexibility a contingency budget. Vďaka tomu sa mobilizujú prostriedky, eh, čo sa týka záväzkov aj platieb nad rámec toho stropu. Takže my, čo tu navrhujeme a čo podporuje e, rozpočtový výbor, e, je to, že potrebujeme potr- e, použiť tieto dva, dva nástroje, aby sme zvýšili prostriedky v rubrike 2 a teda riadenie humanitárnej a migračnej krízy, ktorej čelíme. Čiže ja nastojím a chcem, aby kolegovia podstavili správu, podporili správu pani Makovej a myslím si, že e, Briti e, to e, pochopia a on berie Brit berie na vedomie. Myslím si, že treba v tomto prípade privítať ten fakt, že budeme mobilizovať ďalšie finančné prostriedky, ktoré potrebujeme. Čiže ja vítam ten, túto výbornú správu pani Makovej a pý, e, žiadam komisiu, aby e, mobilizovala tento nástroj flexibility. Gerard, Gerard, before you go, just to say there's a lot of British understatement. Uh, pán Deprez, ešte predtým, než odidete, uh, chcem povedať, že tento príspevok uh, váš príspevok bol veľmi dobré. Ďakujeme, že máme prepojenie medzi rozpočtom a líbe právo vašej osobe. A ďakujeme za to vysvetlenie. Takže ak musíte odísť, ďakujeme za, vaš, eh, za vaše prispenie k tejto práce. Veľmi to oceňujeme. Ja som vlastne teraz uviedol tento bod pani Mákovej, ale kľudne môžete uviesť tento, túto tému. Myslím si, že ste povčuli tie posledné vety, čo povedal pán Depre. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť mojim materinským jazykom. V roku 2014, keď bol prijatý súčasný viacročný finančný rámec, nikto nerátal s tým, aký bude mať finančný dopad súčasná kríza. Um, teda migračná utečenská kríza. Um, tento nástroj flexibility nám garantuje 350 uh, miliónov naviac, vďaka ktorým môžeme čeliť týmto krízam. Mali by sme zohľadniť tieto veci. Toto predstavuje maximálnu, uh, maximálny objem hm, mobility um, do roku 2017. Po druhé, v ďalších rokoch aj v prípade mobilizácie celého objemu zar, e, zaručených prostriedkov z tejto rubriky 3, čiže bezpečnosť a občianstvo. Toto nebude stačiť na to, aby sme odpovedali na tým rastúcim potrebám. A e, tým pádom, odkiaľ zoberieme tieto peniaze? pretože e, žiadny rozpočet nie je bezodný. Ak chceme zdvojnásobiť ročné objemy, plus tá rezerva na urgentnú pomoc, komisia musí upresniť zdroj, z ktorého príde toto financovanie. Ehm, preto, aby sme si mohli naplánovať rozpočet. Ehm, čo sa týka použitia ehm, zdrojov, potrebné sú tieto veci. Poprvé, ten e, nástroj flexibility musí byť použitý v súlade s tým cieľom, na ktorý bol vytvorený. Čiže e, musia tam byť výdavky, ktoré nemôžu byť pokryté z iných zdrojov rozpočtu EÚ. Takže musíme naozaj zvážiť tento aspekt, musíme e, použiť to, čo máme k dispozícii. A potom, po druhé, e, tie potreby sa stále znásobujú. A teda chcem apelovať na čo najvyššiu zodpovednosť keď ide o prerozdelenie a výdavky týchto peň- e, týchto peňazí. E, Tieto peniaze musia byť vynaložené transparentne podľa priorít a musia byť vynaložené mm, rozumne e, a objektívne. Ďakujem. Ďakujem. Mám tu niekoľko kolegov, ktorí boli tými spravodajcami. Teraz má slovo mm, Tomás. Ďakujem, Klod, za slovo som sklamaný, že toľko kolegov odišlo, pretože, ako si povedal, práca na rozpočte je ťažký tajec medzi črepinami, pretože ten ramec je stanovený a my musíme hľadať cesty, ako riešiť neočakávané situácie v súčasnej dobe v Európe, ktoré sa objavili v kapitole Bezpečnosť a migrácia. Aj keď migračná kríza začala pred niekoľkými rokmi, čelíme jej dodnes. A súčasné finančné plánovanie je tým najviac ovplyvnené ani rozpočet na rok 2017 nie je výnimkou. Tieto dva návrhy Európskej komisie na uvoľnenie prostriedkov z nástrojov prúžnosti na financovanie rozpočtových opatrení v rámci prebiehajúcej bezpečnostnej krízy a na uvoľnenie prostriedky na nepredvídané udalosti my v našej politickej skupine podporujeme. To, čo povedal pán kolega Depre, to potvrdzujem. Už dlhšiu dobu čelíme z nedostatočnej flexibilite. Keď máme niekde nevyužité peniaze, ako v položke 2 a 5, tak e, musíme toto vy, použiť na riešenie aktuálnych problémov EÚ. v, čo sa týka dielu 5, e, e, tam nemáme žiadnu možnosť, e, aby sme mohli obstáť v tejto kríze. Tu Európska komisia predložila návrh ohľadom pobrežnej a pohraničnej stráže. A keby sme nemali viac prostriedkov, Bolo by to zase len formálne zorganizovanie nejakej organizácie, ktorá by svoju činnosť vykonávala na papieri a nereálne. Týchto 530 miliónov eur bude dôležitých a pri revízii MFF sa musíme brániť, aby sme sa nedostali do tejto situácie aby tieto peniaze neboli škrtnuté. Čo sa týka návrhu o Moniky Makovej, EPP tu vidí dva dôležité body. Ten návrh je viac menej technického charakteru. Musím spomenúť dve priority. Toto už opakujem dva roky. A ten návrh Moniky Makovej je vyvážený, je kvalitný. A musím povedať, že má našu podporu. Ale chceme tam dostať dve veci. Poprvé, dostatok financií na posilnenie Europolu. Toto je diskusia, ktorá je pre nás dôležitá. Ehm, a potom eh, Európska pohraničná a pobrežná stráž a takisto umožniť financovanie nedávneho návrhu EK v oblasti bezpečnosti a migrácie. No a potom ďalší bod, ktorý by mal byť súčasťou tohto riešenia, e, férové rozdelenie e, finančných priorít a zabezpečenie transparentnosti, zodpovednosti a, a zmysluplného financovania. Včera som to povedal aj na výbore KONT, kde som členom. Takže je dôležité, aby využívanie finančných nástrojov bolo transparentné, aby sa využívali finančné fondy. Nie je možné veci nakupovať na poslednú chvíľu a potom sa tváriť, že chyby tam sú. E, z dôvodu toho, že sme si tie peniaze nerozdelili do širšieho um, alebo dlhšieho časového obdobia, tak toto potom spôsobuje, že sme obmedzení tým krátkým obdobím, keď musia byť vyčerpané fondy a projekty musia byť zrealizované. Takže toto je náš príspevok. Thank you, Thomas. Before I go to the S&D shadow on it, Um, you, you made the point a couple of times that, Áno, už ste viackrát spomenuli, že e, členovia e, LIBE, ktorí pracuje na rozpočte, e, ich príspevok je naozaj veľmi dôležitý, oceňujeme ho, to je veľmi ťažká práca. Teraz poďme k ďalšiemu správodajcovi, pani Sipel. Nech sa páči. Thanks a lot, Claude. Unfortunately, our... Viem, Claude, žiaľ, náš tieňový spravodajca tu nemôže byť tu, takže ja to prečítam. Poprvé chcem poďakovať spravodajkyni za tento návrh. A z technického pohľadu ako SAD nemáme nejaké väčšie komentáre k týmto stanoviskám. E, vítame, že sa navýši e, diel 3 v rozpočte komisie a takisto aj ten návrh využiť v nástroj flexibility a rozšíriť ho um, je dobrá um, myšlienka. Takto budeme odpovedať na migračnú krízu aj v roku 2017 na rovnakej úrovni ako v roku 2016. Ale nástroj flexibility a ten okraj kvót no, nemôžu, nie sú dostatočné v rámci dielu 3 pretože neočakávame, že sa migračný tok zníži v roku 2017 a členské štáty na vonkajších hraniciach EÚ budú zase pod vysokým e, tlakom. Riešenie MMF e, sa uberá dobrým smerom, e, pri, dáva to 3,5 miliard eur a prináša to čerstvé peniaze k 2,5 miliónom, no, ktoré boli vyčlenené na e, ohraničnú a pobrežnú e, stráž a takisto aj na iné záležitosti. E, ten migračný tok sa nezastaví v budúcnosti a musíme mať štruktúrálne odpovede. V ďalšom MMF v finančnom rámci E, sa to odrazí a bude to, dostane sa mu aj na, vhodný nástroj. Posledný komentár. Nevi, túto krízu, táto kríza, migračná kríza je výzva, ktorej musí Európa čeliť a e, migračnú e, krízu nemôžu stotožňovať s bezpečnostnou krízou. Ďakujem, Birgit. Sú ešte nejakí kolegovia, ktorí sa chcú ujať slova? Ak nie... Barbara Spinelli, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mm, najprv by som chcela poďakovať spravodajkyni a privítať túto, um, tento návrh komisie, aby sa použil nástroj flexibilita flexibility, aby sme vyriešili problémy, eh, ktoré sú spojené so žiadateľmi o azyl. Zároveň, a toto je vlastne, to sa odrazí aj v mojich pozmeňovacích úvah, eh, mm, pozmeňovacích návrhoch, um, myslím si, že tie prostriedky by mali byť ešte viac navýšené, pretože je pretože teraz sa uplatňujú iba kontroly a bezpečnosť. To je naozaj veľmi um, finančne náročné. Toto sú opatrenia, ktoré nedokázali svoju efektívnosť a veľmi často porušujú práva migrantov. Takže v mojich pozmeňovacích návrhoch chcem, aby komisia pridelila ďalšie zdroje na špecifické aktivity e, pre členské štáty, ktoré e, prijímajú migrantov. A keďže podľa mňa by sme mali zanechať túto logiku bezodkladnosti a mali by sme mať e, štruktúralné opatrenia, Potrebujeme činnosti, ktoré budú integrovať e, migrantov a žiadateľov o azyl. Ďakujem. You, Barbara. Um... Ďakujem, Barbara. A teraz má slovo pani Makovej. Thank you. Uh, thank you very much <clears throat> to my colleagues. Uh... Ďakujem kolegom uh, za ich uh, príspevky. Chcem povedať, že zohľadním všetky tieto stanoviská a chcem vám poďakovať za účasť v diskusii. Ďakujem. Do 21. oktobra môžete predkladať vaše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem kolegovia. A teraz poďme na bod 26. Je to informácia o trialogu, posilnenie kontrol v relevantných databázach vo, na vonkajších hraniciach. Konalo sa to 11. oktobra a tento dokument spadá do balíku návrhov komisie a ide o to, aby sa, e, je to zamerané na bojovníkov Daešu. Je to vlastne časť z tej skladačky, aby sa zabranilo ďalším útokom. Pani Makovej, máte slovo, aby ste nám popísali stav, v akom sa nachádzajú rokovania trialogu. Ďakujem. Ako vysvetlil aj predseda e, nášho výboru, toto je návrh, ktorý je zameraný na e, rast teroristickej e, hrozby v Európe. Najmä kvôli tomu fenoménu mm, bojovníkov z zahraničia. A táto, tento návrh e, umožňuje, aby sa identifikovali mm, takí mm, jedníci, ktorí prichádzajú do členských štátov a robí sa to cez systematické kontroly v relevantných databázach, najmä v SIS. A ide o všetky um, všetkých európskych občanov alebo neeurópskych občanov, ktoré eh, prechádzajú cez hranice pretože bezpečnosť európskych občanov je absolútna priorita. Chcela by som vás informovať aj o tom, že ešte som nedosiahla nejaký súhlas ohľadom tohto stanoviska a vlastne e, včera sa konal dialog, trialog, menia sa návrhy a dúfame, že do konca roku budeme môcť uzavrieť trialog. E, je tu viac kontroverzných tém. E, prvá téma a to dôvody pre výnimky z systematických kontrol a z cieľených kontrol. Uh, Návrh komisie navrhuje, že tu je možnosť výnimky z pravidla systematických kontrol a to vtedy, keď to nie je disproporčné e, ohľadom toku. A rada podporuje e, tento návrh a toto vlastne umožňuje, aby členské štáty vykonávali cieľené kontroly vždy, keď si myslia, že tieto systematické e, kontroly majú disproporčný dopad z rôznych dôvodov. Čiže je to otvorený zoznam. A potom druhý kontroverzný bod e, sa týka e, typu hranice, kde sa môžu vykonávať tieto cieľené kontroly ako výnimka z toho pravidla. A návrha, návrh komisie hovorí len o pobrežných a pozemných hraniciach. Rada súhlasím, ale je tu aj e, riziko pre lete, mm, leteckú hranicu pretože existuje infraštruktúra, ktorá e, umožňuje systematické um, prehliadky aj na letiskách. Parlament a uh, výbor Líbe um, prijal text, ktorý uh, uplatňuje rovnaký postup pre všetky typy hraníc. Čiže výnimky uh, aj na letiskách. No a tieto body sú ešte otvorené, musíme o nich diskutovať. Pozícia rady a komisie sa líšia. Ako som povedala na trialogu včera, som dostala návrh kompromisu z rady pre to prechodné obdobie 6 mesiacov pre e, letiska, aby sa mohli na to pripraviť a potom sa začne so systematickými kontrolami e, na leteckých hraniciach. My ešte pracujeme s, mm, s radou ďalšia, ďalší kontroverzný bod a to konzultácia databáz. Rada a parlament sa dohodli, že členské štáty musia odovzdať kompletné a presné informácie, a teda pádne informácie, a to hneď. Musia to zadať do SIS. A toto sa dnes nedieje. A táto databáza musí byť e, konzultovaná najprv my sme povedali, že toto nevylúčuje konzultáciu iných európskych databáz, medzinárodných a európskych, a e, pod podmienkou, e, ak do SIS budú zadávané tie údaje, ktoré sú potrebné. My sme blízko dohody a možno uzavrieme tento text. Dúfame, že E, sa dohodneme čo najskôr, ale nezáleží to len odo mňa. My si všetci uvedomujeme, že um, tento spis, uh, tento dokument je veľmi dôležitý. Preto prosím kolegom, aby uh, naozaj vyvinuli úsilie a aby sme s tým skončili, aby sme to ukončili do konca roka. Naplánujme si trialog čo najskôr, možné tento mesiac. Thank you very much for that, um, report. Ďakujem za túto správu. Mám tu troch kolegov, ktorí chcú prehovoriť. E, musím povedať, že sa nachádzame v takom dramatickom kontexte. Práve som si prečítal, že Context. That was just one month. Mnoho um, sírskych občanov bolo poslaných eh, späť. Toto je naozaj uh, veľmi citlivý, uh, citlivý kontext. Mm, uvidíme, či uh, budeme môcť s našimi reakciami nejak pomôcť. Uh, Barbara, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. počas e, týchto rokovaní e, som očakávala nejaký pokrok, ale potrebujeme nájsť konsenzus, to riešenie čo najskôr. Mm, imperatívom je bezpečnosť našich občanov a ochrana vonkajších hraníc. Myslím si, že všetky skupiny hlavne S a D, e, sa dohodnú, nájdu konsenzus, aby sme mohli napredovať rýchlejšie. My sme rokovali e, na, s, tomto, s týmto, v rámci tohto návrhu už 9 mesiacov, a to je dlho. EPP podporuje efektívne riešenie, ktoré by vošlo do praxe naozaj veľmi rýchlo. Ďakujem. Eh, Ďakujem. Sophie Indveld. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni za správu. Vítam eh, ten prístup, že eh, ešte predtým, než sme vstúpili do trialógu, sme stanovili strategické témy pre parlament, takže vieme, čo je pre nás dôležité, a kde, môžeme, kde máme istý manevrovací priestor. Treba zdôrazniť, že e, toto je veľmi urgentná záležitosť, áno, ale to neznamená, že Európsky parlament by e, sa mal vzdať svojich pozícií, pretože viem, že rada nie je flexibilná. Ak ten dokument je dôležitý, flexibilita je potrebná zo všetkých stran. A ja mám pocit, že e, tam e, sú štyri body, ktoré sme identifikovali. E, rovné, rovný prístup, či už na námorných alebo leteckých hraniciach. Ďalej systematická kontrola, ktorá môže byť náhradená cieľenou kontrolou, prístup do TPAS a potom sunset clause ale mám pocit, že tu je mnoho tém, e, ktoré sú s tým spojené. Napríklad nie je jasné, e, ktoré členské štáty do, na akej úrovni používajú SIS a o, e, aké informácie do ňoho zadávajú po bruselských útokoch. Ehm, bolo stanovené, že mnohé členské štáty jednoducho nezadávajú tieto informácie do systému, alebo je to nedostatočné. Takže ja mám pocit, že ehm, rada má takú, taký rigidný prístup a to je mm, odôvodnené tým, že niektoré členské štáty chcú prinútiť iné členské štáty, ktoré eh, nespolupracujú. Ale toto nie je naša práca. Členský štát by mal uh, kontaktovať druhý členský štát a povedať, uh, viete, my uh, no, závisíme od vás, aby ste do tohto dávali informácie. Potrebujeme prísť s výsledkami, ktoré nám povolia zvýšiť bezpečnosť pre našich občanov, ale aj um, uh, taký návrh, ktorý je v súlade s našimi uh, ústavnými ustanoveniami a takisto mám veľkú otázku tie bezpečnostné kontroly, či by mali byť systematické a ako to zodpovedá systému proporcionality a nie princípu subsidiarity, pretože my dramaticky zmenšujeme slobodu členských štátov voľne sa rozhodnúť. A to je naozaj divné, že to robí práve Európsky parlament. Ale myslím si, že e, dúf, teda dúfam, že bude ďalší trialog a priblížime sa k riešeniu, ktoré sa priblíži pozícii Európskeho parlamentu. Ďakujem. Monika, chcete zareagovať? Lise, die du gerade so Vzhľadom na tvoju analýzu, Sofia, ma tak trochu prekvapuje. Keď sa pozriem na tie veci, tak vidím to trošku inak. Myslím si, že členské krajiny momentálne príjmajú správne rozhodnutie a my sme zdôraznili, že to je aj želateľné posilniť vonkajšie hranice. Kto teda vstúpi na teritorium, vieme o tom, aby sme nemuseli vysvetľovať občanom, Prečo teroristi, ťažkí zločinci, hoci sú, by boli by bývali identifikovateľní, sa neidentifikujú, hoci sa dokonca vykážu vlastnými menami, lebo nemôžeme e, na vonkajšej hranici nič porovnať. Teda, keď robíme kontroly na letiskách, musím povedať, že na letisku je potrebná kontrola systematická. Nemôžem povedať letisku, sem tam jedne, jedného dajte na bok alebo piatich, alebo ďalších 100, či ďalš, ďalších 100 vynechám. Musíme vedieť, že na pozemských hraniciach, napríklad vidíme to v Gibraltáre, kde každodenne je silná premávka, keďže je to vonkajšia hranica, tak sa naozaj systematicky sa tam kontroluje, bez toho, že by dopravný tok sa prerušil. Sme si zajedno v tom, že chceme aby sa neprerušila plynulá doprava. Nechceme po celé dni stáli e, nákladné vozidla na hranici, nechceme blokovať hospodárstvo, nechceme obmedziť cestujúcich, ale chceme technické možnosti modernej doby využiť na to, aby sme sa ob, e, chránili bezpečnostne. Potrebujeme bezpečnosť na, na vonkajšej hranici. Ja si želám, aby sme na vnútorných hraniciach tie kontroly e, čo najskôr mohli zrušiť. Nechceme kontrolovať na vnútorných hraniciach a vôbec nie už systematicky. Keďže letiska sú vždy vonkajšími hranicami, pretože e, prichádza veľa lietadiel zvonka, musíme tam byť systematicky. Osobitne letiská sú veľmi citlivé, to ako vieme, do, medzičasom ten posledný prípad v Nemecku E, by sa bol orientoval teroristicky zase voči letisku. Zasa by bola katastrofa. Pri týchto otázkach jednoducho e, nemôžeme, musíme apelovať e, na radu, že sú, že sú tvrdohlaví. Nie, nie sú tvrdohlaví. Musíme sa trošku zaoberať obyvateľstvom. Nikto nerozumie, že prepúšťame teroristov cez vonkajšie hranice a identifikujú sa len preto, že ne, nečekujeme Eurodac teda Eurodac zo SIS, to nesúvisí s tou otázkou, ale jednoducho na vonkajších hraniciach nemáme systematické kontroly. Tým pádom stúpa vnútorná nedôvera vo vnútrozemí, že populisti jednoducho e, silnejú a môžu ľuďom vysvetľovať, že e, e vnútorné hranice, že tie e, budú Európu robiť bezpečnejšou. Ja som za to, aby sa Schengen otvoril, že by ľudia znova mali dôveru a že by sme systematicky na vonkajších hraniciach kontrolovali a e, sa dohodli z na rozumných kompromisoch žiadne systematické kontroly na letiskách nepripustiť. To by bolo podľa mňa veľmi nebezpečné a našemu obyvateľstvu by sme to ani nevedeli vysvetliť. O tom nechcem teraz rozbiať diskusiu občania pozerajú teraz tento prenos a veľmi e, môžu mať obavy hľadom na to, čo počuli. <clears throat> Len jeden, jedna veta. Len na vyjasnenie. Rokujeme na základe pozícií, ktorá sa odhlasovala v Európskom parlamente. To bol kompromis a ten znamená, že 100% neuspokojí ani mňa, ani vás. Pokiaľ ide E, cielené alebo systematické kontroly. Nemyslím si, že by si letiska mohli rozhodovať, že keď im to vyhovuje, môžu sa odkloniť od, od systematických kontrol. Ale jediná derogácia, odklonenie, s ktorou súhlasí rada, nesúvisí vôbec s bezpečnosťou, jednoducho s tokmi dopravy. A to nedáva zmysel. Čo my sme chceli, je výnimka na základe rizikových posúdení spoločných indikátorov. To sa odhlasovalo parlamentom. A po druhé, ak sa obávame, že toto je to, čo mňa rozčuluje, každý, ak má obavy s bezpečnosťou, možno, že vy ma vypočujete, ak členské krajiny by mali rovnaké obavy o bezpečnosti ako Európsky parlament? Robili by si svoje povinnosti a zabezpečili, že SIS je, dopl- je kompletný a používa sa presne všetkými. Nie však všetky členské krajiny tak robia a týmito rokovaniami sa e, vlastne pretláčajú. Veľmi rýchlučko, pani Holmajer, nechcem spúšťať nový, nový, nový. Len stručne môžeme vyťahovať staré veci, že členské krajiny myslím si, že už pochopili, že treba používať sisters. predtým to nechápali, teraz sa to už nedá vyťahovať po tom, čo konečne už pochopili. Nie je to však dôvod preto, aby sme na leteskách systematicky nekontrolovali. Pretože na letiskách nevieme, kedy teroristi alebo kedy organizovaní zločinci, ktoré letisko si kedy vyhľadajú, cez ktoré sa pokusia do, prísť do EÚ. Tu sú dostatočne inteligentní prečítať si naši rizikový assessment a vedieť, ktoré letisko nemá kontrolu. Nie sú úplne hlúpi, majú veľmi dobré konexie. Just sum up, just sum up. I Makovej sumár. Rýchlo. V podstate ide o informáciu z trialovu. Je to ale veľmi naozaj dôležitá predbežná správa, takže preto. Ale vetičku. Actually, no. No, you can't. Môžete hovoriť dlho. Vy ste v podstate urobili záver. Vy ste vlastne uzavreli vývoj. Ja, ja vám môžem zaželať všetko dobré v ďalších e, rokovaniach triologu. To je vlastne aj koniec stretnutia. Ešte máme bod? Hľadám tu ďalší bod a jednoducho jednoducho nenachádzam žiaden ďalší bod, takže So uh, we, uh, we are waiting information uh, from you, Liz. my očakávame informácie od členských krajín. To je to záver pre pani Makovej. Je to koniec sveta, pýta sa pani Makovej. Chcem len povedať, že ochrana vonkajších hraníc je rozhodujúca v teroristickej agende a súhlasím s Monikou, nemôžeme zostať takto a pozerať sa na to, ako budeme znova zasiahnutí len preto, že niektoré členské krajiny si neplnia povinnosti. Začali si plniť povinnosti, požiadali sme Europol a po Paríži oveľa viac členských krajín e, vyplňa e, Europol aj SIS. Kolegovia, pýtam sa politikov, či by chceli hovoriť, to podľa mňa nie je najstrategickejšia vec. Je to moja chyba. Bod e, rôzne. E, nič rôzne nemáme. Myslím, že vyváženie sme prispeli. 17. oktobra ďalšie stretnutie o 15. Ďakujem kolegovia.